cestu. E, takýmto smerom treba pracovať, aby sme zareagovali na všetky očakávania občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na záver rozprávy bol predložený návrh uznesenia z výboru pre hospodárstvo a menové otázky B7041 lomeno 2010. Týmto končím rozprávu a hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Takže, kolegyne, kolegovia, pokračujeme ďalším bodom programu. Ide o spoločnú rozpravu o politikách odmeňovania. Máme tu dve správy. Prvá správa kolegyne McCarthy, kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácia a preverovanie politik odmeňovania orgánmi dohľadu. A potom tu správa kolegu El Kadrauiho o odmeňovaní riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností a politiky odmeňovania v odvetvi finančných služieb. Najskôr dostanú slovo spravodajcovia, ako prvá pani McCarthy. Nech sa páči. Um, thank you. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcela by som dať do záznamu, že ďakujem všetkým tým, ktorí sa prisp- pričinili k tomu, aby sme dosiahli dohodu aj v oblasti bonusov pre bankových pracovníkov. Ďakujem aj tieňovým kolegom, aj personálu, aj pánovi Barnierovi za podporu našeho návrhu. Ďakujem aj španielskému predsedníctvu za všetku pomoc, aj za stanovisko a postoje počas 12-hodinovej debaty a tak ďalej. Dnes hovoríme o materiáli, ktorý jej v plnej miere implementuje bazilejské pravidlá a taktiež aj medzinárodné pravidlá odmenovania pre finančný sektor, tak ako boli odsúhlasené na G20. Ide o významný nástroj, ktorý má riešiť eh, niektoré aspekty finančnej krízy z roku 2008. No, pokiaľ je o objem finančnej podpory, tak celkovo sa hovorí o 30, e, sume v ekvivalente 3,9 e, trilióna eur, z toho Veľká Británia na úrovni 1,2 libier. Takže ide o obrovské sumy, ktoré majú za účel stabilizovať situáciu v bankovom systéme. A verím, že vlastne ten, tie nové opatrenia prinútia banky, aby si vytvárali väčšie kapitálové rezervy. A vlastne ide o zavedenie takých opatrení, ktoré prerušia pojitko medzi objemom odmeňovania alebo úrovňou odmeňovania pracovníkov a stupňa, stupňom rizika, ktoré na seba berú pri niektorých transakciách. My Správa o bankovej stabilite Britskej centrálnej banky poukázala na to, že vlastne e, stabilita aj z hľadiska rezerv narásla. A vlastne to predtým, čo mohlo byť využité ako prostriedky na kapitalizáciu, sa používalo na, použi- na pôžičky pre rodiny, malé a stredné podniky. Predpokladáme, že v nastavujúcich mesiacoch sa Británie napríklad znižia, e, zniží aj úroveň poskytovania hypoték a celkovo poklesla aj úroveň poskytovania požičiek. Obávam sa, že nemôžeme pokračovať v takej bankovej praxi, ktorá príliš uprednostňuje výhody bank. Čiže vlastne tieto nové pravidlá vlastne budú platiť v roku 2011 a v podstate sa začnú uplatňovať tvrdé metódy, ako zachrániť eh, banky pred bankrotom, ale budú sa vyžadovať veľmi prísne, teda bude sa vyžadovať prísne plnenie kritérií správneho a obozretného hospodárenia bank. Takže keď náhodou niekto eh, spôsobí straty v bankovom sektore, tak sotva môže odísť do dôchodku so 16 miliónovým dôchodkom alebo odlučným. Takže tým, že sa vlastne vypláca veľké, vyplácajú veľké sumy v hotovosti ako bonusy, toto vlastne je veľmi negatívny faktor a treba ho obmedziť. Treba konať v záujme daňových poplatníkov. Nakoniec naši voliči očakávajú od nás kroky týmto smerom. Od roku 2008 vlastne banky nedokázali zreformovať svoje štruktúry a teraz my vlastne robíme ich prácu a snažíme sa znova budovať dôveru smerom k európskym bankám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz druhý spravodajca, pán El Kadrali. Komisáris, kolegas, ik zou om te beginnen de schaduwrapporteurs willen danken voor de goede samenwerking. Eh, vážené kolegyne a kolegyňovia, Ďakujem za možnosť predostrieť túto správu, ktorá sa týka balíka ohľadne odmeňovania. Videli sme, ako dopadla tendencia odmeňovania bankových pracovníkov e, na základe krátkodobých ziskov. A myslím, že treba zmeniť pravidlá hry aby sme vlastne udržali alebo zabezpečili udržateľnú situáciu a udržateľný rozvoj. Myslím, že aj to, čo povedala moja kolegyňa pani McCarthy, je veľkým krokom vpred, čiže je o otázku reštrukturalizácie bankového sektora, ale aj úpravu odmeňovania vo finančnom a bankovom sektore. Takže povedzme aj tie bonusy by sa rozložili na niekoľko rokov, neboli by vyplácané okamžite ako jedna veľká suma, čiže tam by ostali, nastali určité obmedzenia. Treba podľa nášho názoru posilniť e, pravidlá, ktoré sa týkajú správy vecí verejných. Čiže tie isté kritéria treba uplatňovať aj pre banky, aj pre podniky a subjekty, ktoré sú kotované na burze. A s týmto súvisí aj systém odmeňovania. Čiže v podniku by mal fungovať nejaký nezávislý výbor, alebo pre podniky teda taký nezávislý výbor, ktorý bude hodnotiť aspekty hodnotia, eh, ohodnocovania a odmeňovania pracovníkov. Čiže mal by existovať ten taký tzv. výbor pre hodnotenie rizík a ten by vlastne mal byť úplne nezávislý od podniku, ktorý kontroluje ten výbor a mal by mať dostatočné právomoci na to, aby mohol príjmať patričné rozhodnutia. Pokiaľ ide o riadenie rizík, tak tento aspekt treba skúmať veľmi pozorne zo strany dozornej rady podniku alebo podnikov ako takých. Proste je jasné, že môže nastať aj rozdielnosť názorov, pokiaľ ide o dozornú radu a jej stanovisko versus vedenie podniku. Treba však e, pristupovať k situácii tak, že musíme zohľadňovať reálnu situáciu podniku a nie idealizáciu. Musíme skúmať kvalitatívne aspekty a prijímať aj kvalitatívne opatrenia. Niekedy vlastne e, to môže viesť aj k znižovaniu na úrovni odmeňovania, ale povedzme, ak by a v záujme tohoto teda bude hodné napríklad niektoré časti odmien vyplácať formou akcií. Napríklad polovica by sa vyplácala formou akcií, aby sa vlastne aj rozložila odmena z časového hľadiska. Okrem toho mohli by sa uplatňovať aj také spôsoby ako dobrovoľné dovolenky a podobne. Aj to by mohlo viesť eh, k znižovaniu bezprostredných finančných výdavkov. Okrem toho je vhodné eh, zverejňovať eh, informácie o tom, kto zarába viac než milión eur a podobne. To by tiež vlastne prispelo k transparentnosti. Čiže máme už nejaké princípy, na ktorých sme sa už dohodli. A pokiaľ ide o registrované podniky, tak e, môžeme na základe tohoto potom kontrolovať, ktoré podniky plnia požiadavky týchto pravidel a ktoré nie. A keď skúmame to, čo sa navrhuje v zelenej knihe, myslím, že to je veľmi dobrá pôda pre ďalšiu prácu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz znovu za komisiu komisár Barnie. Sí, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni poslanci. Hovoríme teraz o ďalšej časti odpovedí na krízu a poučení z krízy, ako zmeniť odmeňovanie, ktoré vlastne e, bolo stimulom na príjmanie obrovského rizika, zvýšiť požiadavky na vlastný kapitál. E, tu by som sa najskôr chcel poďakovať e, obidvom spravodajcom aj tieňovým spravodajcom, ktorí na tom spolupracovali a ktorí dosvedčili, že vášmu parlamentu záleží na e, zdravšom hospodárstve, udržateľnejšom a e, treba e, dávať prednosť reálnej ekonomike. Toto sú všetky, všetko ciele, s ktorými sa stotožňuje komisia. Od môjho vypočutia som presadzoval zodpovedné podniky v službách občana. E, taktiež e, som presadzoval dobrú e, finančnú správu. Chcem teda poďakovať parlamentu za podporu v týchto oblastiach. Súhlasím s vami, pán El Kadraui. E, potrebujeme e, naozaj záväzné opatrenia v oblasti odmeňovania. Som spokojný s kompromisom, ku ktorému sa dopracovali tri inštitúcie, teda revízie smernice o e, vlastných o vlastnom kapitále CRD2 je skratka. Je to jasný politický odkaz pre verejnosť. Táto prepracovaná smernica posilní reguláciu, e, zvýši nároky na vlastný kapitál v oblastiach, kde sú e, nedostatočne kapitálom podložené e, rizika v súčasnosti. No a to, ako som už povedal, viedlo k prehnanému rizikovému správaniu. Je to veľmi dôležitá reforma, ktorá sa zaoberá aspektami, ktoré výrazne prispeli k nedávnej krízi. E, obchodné knihy, zložité resekuritizácia. E, toto znamená Eh, transponovanie v Európe Financial Stability Board, na ktorom sme sa dohodli v septembri 2009 na G20 v Pittsburghu, ale ideme ešte ďalej, pretože stanovujeme jasné hranice eh, pre vyplácanie pohyblivých odmien, ale pritom ponechávame istú flexibilitu pre e, banky a investičné spoločnosti vyplácanie bonusov vedúcim e, v prípade tých, ktoré sú podporované štátmi. To je obmedzené, to je podľa mňa správne a e, mechanizmus vrátenia payback to je taktiež možné v prípade nedostatočných výkonov, ale chcem pripomenúť, že od 1. januára 2011 to musia uplatňovať členské krajiny a je dôležité, aby bonusy v roku 2010, ktoré ešte neboli vyplatené k 1. januáru 2011, boli upravené týmito novými pravidlami a taktiež navrhneme súvisiace pravidlá e, dámy a pani spravodajci a poslanci v prípade aj ďalších oblastí, ako napríklad poisťovníctva alebo investičných fondov, to bude e, rovnako. Samozrejme zohľadníme osobitosti jednotlivých odvetví. A niečo k správe podnikov o všeobecnosti, pretože okrem všetkých týchto aspektov správa El Kadrawi poukazuje aj na potrebu zlepšiť správu všetkých podnikov to je kľúčový e, aspekt stabilnejšieho, jasnejšieho regulačného rámca. Ja som sa pustil do tejto práce, nedávno som navrhol e, celkovú agendu e, v záujme rastu. Potom je tu zelená kniha z 2. júna 2010, správa o finančných inštitúciách. To je prvý krok týmto smerom a pozrieme sa aj na úlohu členov predstavenstva auditorov a všetkých tých, ktorí majú zodpovednosť to je jedna zo zložiek vašej správy, pán El Kadraui. E, hovoríte aj o otázke konfliktu záujmov, o, o fungovaní a úlohe predstavenstva, o riadení rizik, o úlohe akcionárov, e, dohľadu a tak ďalej. A počas dvoch mesiacov naozaj bude prebiehať skutočná konzultácia o všetkých týchto témach. A budúci e, rok e, chcem e, uskutočniť skutočnú reflexiu o správe podnikov a hlavne o úlohe akcionárov, o diverzifikácii, o úlohe žien v predstavenstvách. A ešte tretí bod, modernizácia systému vlastného kapitálu. Ja som hovoril aj o odmeňovaní. E, týka sa to portfólia bank, ktoré e, sú v centre tejto krízy. E, naozaj tie aktíva, ktoré doteraz boli, boli nedostatočné. Treba posilniť reguláciu v tejto oblasti, odstrániť nedostatky. Bol vypočítaný pomer kapitálu e, v závislosti od portfólia a teda ten kapitál sa výrazne zvýšil. Niektorí z nás e, sa možno obávajú, že tieto nevyhnutné reformy sa nebudú uplatňovať do konca roku 2011. Ja si to niekedy tiež myslím, pretože e, vyplynulo, že USA nebudú môcť uplatňovať to, čo vyplynulo z e, bazilejského výboru, aspoň nie do konca 2010. A keď som nedávno bol e, v USA, tak som sa stretol s týmom Geithnerom a dohodli sme sa na medzinárodnom dátume pre uplatňovanie nových pravidiel. Dohoda je z mája, vtedy sa výbor z Bazilea dohodol, že to bude do konca roku 2011 uplatňované. Na takomto celosvetovom trhu naozaj konvergencia medzi Američanmi a Európanmi je mimoriadne dôležitá a keď sme sa dohodli na tomto datume, tak sme e, získali väčšiu istotu o tom, že všetci naši e, medzinárodní partnery, hlavne USA, naozaj budú uplatňovať e, pravidlá v tej novej lehote naozaj rokovania boli e, miestami e, veľmi zložité a preto sa opäť, pani predsednička, chcem poďakovať e, Anne McCarthy, spravodajkyni za e, vytrvalosť a taktiež všetkým ostatným za to, že boli k dispozícii a ja, aj môj kabinet, e, aj ľudia z generálneho raditeľstva radi s vami spolupracovali v takto dobrej atmosfére. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Christensen za výbor MPO. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ekonomické stimuly, odmeny, toto všetko poznáme veľmi dobre v oblasti e, finančníctva. To sú taktiež faktory, ktorí prispeli k tejto krízi. Výsledok je známy a to je dôvod, prečo je dôležité e, prepracovať túto smernicu ja chcem zablahoželať eh, spravodajkyni a spravodajcovi za eh, túto prácu a za novú dohodu. Na, výboru, na výbore pre sociálne záležitosti sme hovorili o tejto politike odmeňovania a naozaj eh, vítame jednotlivé body, ktoré zdôrazňujú transparentnosť, informácie pre všetky zúčastnené strany, pre obchodných partnerov, akcionárov, zamestnancov, a tak ďalej. My sme skoro jednomyselne hlasovali proti opciám na akcie. E, toto sú naozaj e, stimuly, ktoré spôsobujú, že tie e, rizika, ktoré sú podstupované, sú prehnane vysoké. Dobre známe tento problém, dokonca to vie samotný finančný sektor. Sme teda proti opciám na akcie. A teraz v mene jednotlivých politických skupín, ako prvý pán Kara za EPP na minútu a pol. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni, rada nám tu opäť chýba. Tuším sa rada politickému signálu vôbec nevenuje, vôbec sa nevenuje našim e, rozprávam. Bonusy. Európske par- Európsky parlament e, stojí na strane jasných európskych pravidiel, horných hraníc, takých modalít vyplácania, ktoré znižujú riziko. Stojíme na strane garancií, rúčenia, obmedzovania bonusov pre manažerov bank, ktoré dostali verejnú pomoc. Chceme, aby neboli hotovostné sumy vyššie ako viazaný kapitál. A pokiaľ ide o ten časový harmonogram, ten splitting sme presadili a tešíme sa, že aj pán Barnie sa dohodol s Američanmi o tom, že obchodná kniha bude takýmto spôsobom realizovaná. Dámy a páni, je dôležité, aby banková kniha a obchodná kniha boli upravené, zverejňovanie, povinnosti zverejňovania boli posilnené pokiaľ ide o resekuritizáciu, e, jej označovanie v účtovníctve bolo prispôsobené. Je potrebné vytvárať kapitálové rezervy pre problematické časy. To všetko sa nám podarilo presadiť. Je dôležité, aby sme konali preventívne, pokiaľ ide o insolvenciu, pokiaľ ide o, o deficit v obchodných knihách. Na to potrebujeme, ale e, európske konkurzné právo, jednotné európske konkurzné právo a myslím, že sme sa vydali správnym smerom. Ďakujem, ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, teraz za SAD, prehovorí pán Ludvíkson na minútu, nech sa páči. Tak for ordet, fru talman. Bonusar och Ďakujem pekne, pani predsednička. Bonusy a systémy odmeňovania v minulom roku viedli k rôznej retorike, veľa sa povedalo, ale skutočnilo sa toho len málo, vykonalo sa toho len málo. Je potrebné, aby tu boli jasnejšie pravidlá, ktoré sa budú aj v praxi uplatňovať. Pretože bez takéhoto systému pravidiel to riziko alebo mm, ochota príjmať riziko bude sa neustále zvyšovať. My práve chceme opačnú tendenciu, chceme znižovanie rizika. Podniky pôsobiace na finančnom trhu už e, mali dávno odstrániť tie slabé stránky, ktoré trh vytvára. To sa ale nestalo a preto nám neostáva nič iné, ako prijať legislatívne opatrenia v tomto zmysle. Status quo vyvoláva veľké rizika, rizika pre celú spoločnosť. Daňoví poplatníci, tým už vznikli obrovské náklady. Tieto škody totiž musia hradiť oni. Preto je dôležité, aby sa táto smernica korektne uplatňovala v členských štátoch, aby sa tieto pravidlá naozaj aj dodržiavali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz za ALTE dostáva slovo pani Bous na minútu. Uh, Ďakujem pekne pán komisár, reforma bankového kapitálu je vlastne teraz sa e, strany európskych orgánov dosiaľ najdôležitejšia reakcia na krízu a zaslúži si za veľkú pozornosť. A v podstate podkapitalizované obchodné knihy e, vedú práve ku špekulatívnym obchodom ale všetko sa deje temer zadarmo. Takže troj- a štvornásobný náraz požadovaného kapitálu by sme mali vítať, pretože priamo sa zameriava na samotné základy krízy v súvislosti s bankovníctvom. Pokiaľ je odmeňovanie, keď sme prvýkrát naváhali aby sa proste, aby sa náležite vyplácali tie odmeny. Mnohí nesúhlasili a ďakujem ale tieňovým kolegom, ktorí ma podporili. A teraz vlastne tento aspekt využívania kapitálu sa stáva súčasťou toho nového systému. Žiaľ sa nám nepodarilo ešte zahrnúť do tohto materiálu aj aspekt e, obchádzania platby daní. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za zelených vystúpi pán Konfan na dve minúty. Vážený pán komisár, vítajte. Moja politická skupina víta eh, schválenie tejto smernice, ktorá eh, pojednáva o odmeňovaní a je to veľmi ambiciózny súbor pravidiel, a naozaj to obmedzuje variabilné odmeňovanie riaditeľov aj z prostriedkov daňovníkov a dokonca sa hovorí o tom, že 70 odmien pre traderov musí byť naviazaných na dlhodobé záujmy banky a taktiež na e, riziko, e, na podstupené e, riziko. Takže sú to dôležité pravidlá, ktoré pretavujú do konkrétnych čísel záväzky G20, ale chcem povedať, že pri e, e, rokovaní aj s ďalšími stieňovými spravodajcami a so spravodajkyňou e, sme vždy naražali na zlú vôľu členských krajín. Je tu obrovský rozdiel medzi veľkými prejavmi o regulácii a moralizácii kapitalizmu a potom jednotlivé vyjednávacie stanoviska na rade, pretože členské krajiny potom kategoricky nesúhlasili s číslami a chceli oslabiť naše ambiciozne návrhy. A pán komisár, chcem povedať, že komisia e, skôr bola na našej strane e, v tomto boji, takže naozaj je to e, vytobytok nás obidvoch, ale teraz sme prišli o časť boju v záujme kompromisov, pretože už tam nie sú vždy konkrétne čísla, ale iba výrazy ako opodstatnený, vyvážený a tak ďalej. Takže teraz ide o to, aby budúca aby e, európsky, budúci Európsky bankový úrad pretavil do konkrétnych čísel e, tieto výrazy, aby to bolo potom záväzné pre e, členov. Takže sa chcem spýtať, ako chcete vyvinúť tlak a dôrazne dohliadať nad budúcim postupom na to, aby ten dokument, o ktorom budeme zajtra hlasovať, nebude nejako pokrivený. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za nezaradených prehovorí pán Obermajer na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Nož, zdá sa, že sme sa ponaučili z, kríhy, to, z krízy to, že e, nehospodárne konanie nemôže byť e, tolerované a odmeňované, teda má sa, vyplatňovať iba, má sa vyplacať iba e, tie bonusy, ktoré vedú k tvorúčateľnému riadeniu firiem občania už zaplatili veľa a nechápu, prečo sa ich dane používajú na vyplácanie bonusov nezodpovedným manažerom. Ide naozaj o celosvetovo jedinečnú úpravu, aby sme sa vyhli vysťahovať tu do New Yorka alebo e, do Tokia. Musí Európska únia urobiť ešte na európskej úrovni e, ďalšie kroky, pre, prijať stimuly, pretože e, takí manažery, ktorí sú úspešní, tí musia byť naozaj aj náležite odmenení corporate governance e, úpravy, v ktoré sa netýkajú odmeňovania e, ktoré sa týkajú odmeňovania, aby sa tieto uplatňovali aj v podnikoch, ktoré nie sú kotované na burzách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k ďalším jednotlivým rečníkom. Ako prvý pán Nitras na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem. E, pani, przewodnicząca, wydaje mi się, że udało nam się... Ak dovolíte, pani predsednička, myslím, že sme robili jednu dôležitú vec. Tým, že sme vlastne vytvorili nové základy pre politiku odmeňovania. Treba jednoznačne zabezpečiť, aby bolo jasné, že vlastne finančná finančná kríza nastala z časti aj v dôsledku spôsobu odmenovania. A tak sme sa vlastne zhodli teraz, že je tu potreba existencie dozorných orgánov, vnútorných i vonkajších, a tieto majú zohrávať väčšiu úlohu. Taktiež sme sa zhodli na potrebe spoločných zásad. Dohodli sme sa, že podnikanie si vyžaduje nezávislý dozorný orgán. Okrem toho, ako už povedali aj predrečníci, prémie a bonusy vlastne by mali odrážať dlhodobé správanie sa a výkony pracovníkov. Takže podarilo sa nám zhodnúť aj v tom, že politika odmaňovania nebola len tou jedinou príčinou finančnej krízy. Veľmi si vážim ten, túto formuláciu, pretože niektorí chceli vlastne poukázať na to, že len tie nadmerné odmeny boli príčinou krízy, ale nie je to tak. Ďakujem. Teraz má slovo pán Karl Hagland. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tieňový spravodajca pre druhú správu El Kadraoui a najskôr sa chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu. Nie sme samozrejme prekvapení, že je potrebné zasiahnuť do tohto sektora. Niekedy je to e, veľmi zaujímavé, ale niekedy mm, je to hlavne zložité. Treba vymyslieť nejakú novú politiku, nedá sa pokračovať tak ako doteraz. Prináša to so sebou mnoho problémov, ale zároveň netreba zovšeobecňovať. Chcem vám iba pripomenúť, že to nie je v záujme jednotlivých podnikov pokračovať v veľ, vo veľmi e, riskantnej politike pôžičiek. Treba mať e, naozaj e, dobrý prehľad a nehádzať všetko do rovnakého koša. Pán Balc, minúta a pol. Ďakujem pekne. Pani predsednička od Markáras už povedal to, čo bolo podstatné. Súhlasím s ním plne. Myslím, že potrebujeme kvalitatívne aj kvantitatívne lepšie požiadavky na vlastný kapitál finančných inštitúcií Bazilej sa musí ďalej rozvíjať, bez pochyb, ale ehm, nesmeme nič preháňať, v opačnom prípade to môže byť kontraproduktívne. Finančná kríza je globálna, ponaučenia teda musia byť prijaté na globálnej úrovni. Keď sa sprísne požiadavky na vlastný kapitál, tak to musí byť harmonizované medzinárodne, lebo playing field rovnaké podmienky pre všetkých a to, čo sa deje v USA, čo priatelia schválili, už neviem, mám určité pochybnosti. Pre mňa je veľmi dôležité to, aby kumulácia jednotlivých plánov nebola nekonzistentná. Texty a prílohy eh, musia, eh, ich znenie musí byť v súlade a toto musí byť úlohou aj budúceho úradu na dohľad. Nesmieme zabúdať na jednu vec. Finančná ekonomika a reálna ekonomika nie sú systémy od seba nezávislé, majú na seba vzájomne dopad. Nevieme zatiaľ celkom presne, aký tento dopad je, preto potrebujeme dopadové štúdie predtým, než budeme meniť právny rámec. Toto od začiatku podporovala Európska ľudová strana. Kompromis dosiahnutý s radou je podľa mňa jediným rozumným riešením a ďakujem pekne kolegom, um, kolegyne McCarthy a kolegovi uh, Karasovi za ich snahy v tejto súvislosti. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, teraz catch the eye. Ako, prvý, ako prvá dostáva slovo pani Angelili, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Ďakujem za oba vynikajúce príspevky zo strany predkladateľov týchto materiálov. Je to vlastne poprvýkrát, keď eh, sa začíname zameriavať aj na odmeny bankových riaditeľov. Skutočne Eh, tie bonusy by sa rejiteľom bank mali vyplácať len vtedy, keď už banky skutočne dosiahli zisk, nielen na, báze, na základe predpokladaného zisku banky. A taktiež vlastne sa zavedie teraz vyšší stupeň transparentnosti a bude to v záujme akcionárov, ktorí budú mať vlastne právo eh, hlasovať o odmenovaní taktiež. Ďakujem.

Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Melcer na minútu, nech sa páči. Pani predsednička, v Rakúsku momentálne je veľká vlna zatvárania pôšt a zároveň eh, pošta dosahuje 40-percentný plus, ale iba pokiaľ ide o členov predstavenstva. Máme tu obrovské excesy a myslím, že ani poplatníci to už e, nie sú ochotní akceptovať. Toto celé ukončiť nebude jednoduché. Nemecký e, zákon, pokiaľ ide odmeňovanie, priniesol iba viac byrokracie a viac vplyvu zahraničných investorov. Snaha vedúce síly e, im dať alebo ich prinútiť konať zodpovednejšie, e, táto zatiaľ nevychádza. Je potrebné sa z toho poučiť. A teraz, keď počujeme, že vo Veľkej Británii zverejňovanie príjmov e, vedúcich pracovníkov viedlo k navýšeniu týchto príjmov, tak vidíme, že mnohé kroky sú naozaj kontraproduktívne. Jedna osoba ťažko môže byť odpovedná za dve firmy, ktoré sú si na zem konkurenciou a musí byť transparentné, pre, z čoho závisia, od čoho závisia bonusy. Ďakujem pekne a teraz ešte pani McGuinness tiež na minútu, nech sa páči. Thank you. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj spravodajcom, aj komisii. Myslím, že každý občan v Európe, Európe vlastne môže byť spokojný s tým, že aj parlament, aj komisia, aj rada sa venujú tejto otázke nadmerného odmeňovania. Ja si myslím, že aj keď v bankách boli zisky, predsa aj napriek tomu proste tie odmeny sú príliš, príliš vysoké aj v svetle toho, ako to vníma verejnosť. Takže keď vlastne e, zverejňujeme zárobky trvárs polnospodárov, tak si môžeme dovoliť trvárs dovoliť eh, publikovať aj zárobky bankárov, Vrca často ide od eh, vedúcich pracovníkov bank, ktoré získali dotácie zo strany štátu, Takže si myslím, že eh, situáciu treba zmeniť a myslím, že komisia bude musieť postupovať intenzívne a razantne, aby sme sa opäť nedostali tam, kde sme boli pred krízou. A teraz znovu komisia, pán Barnie, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som naozaj dojatý, že ešte je ochota ma počúvať aj po 4 hodinách, ale rád e, zodpoviem vaše otázky a zareagujem na to, čo ste povedali na dôležitú tému. Chcem sa poďakovať opäť spravodajcom aj členom výboru za ich e, angažovanosť, za ich príspevky a vylepšenia. E, naozaj tento dokument je podstatne vylepšený. Čo sa týka správy podnikov, finančnú reguláciu CRD4, e, predaj na krátko a tak ďalej. K tomuto všetkému príde e, návrh v septembri. Zatiaľ sme e, prijali dva návrhy a zverejnili bielu knihu o e, zárukách v oblasti poisťovníctva. Ak sa pozrieme na dnešný dokument, o ktorom budete hlasovať zajtra, myslím, že je dobrý a naozaj bol výrazne vylepšený pozitívnymi pozmenujúcimi návrhmi aj vďaka e, práci vášho výboru. E, transparentnosť, výpočet odmien, obmedzenia pre E, tie inštitúcie, ktorí získali štátnu podporu a e, payback. No a čo sa týka medzinárodnej e, konkurencie schopnosti, tu ide o vypracovanie takých všeobecných noriem pre veľmi rôznorodej situácie. A tam, kde Financial Stability Board poskytovala prílišnú maržu pre e, členov, tak e, tu naozaj Európa musela dohliadať na e, riadne uplatňovanie smernice. <clears throat> Potrebné sú jasné pravidla, ktoré nemôžu byť odlišne vykladané, tak ako som to už viackrát povedal. A ja si nemyslím, že by to nejakým spôsobom mohlo skompromitovať našu medzinárodnú konkurencieschopnosť. Dokonca si myslím, že keď Európa ako prvá bude uplatňovať tú, tento inteligentný dohľad a reguláciu, tak bude mať konkurenčnú výhodu. A teraz niečo k fungovaniu nových e, európskych úradov. Najskôr ich musíme mať a ešte to tak nie je. Vedieme rozpravy s radou <clears throat> ale myslím si, že budú musieť mať skutočnú koordinačnú právomoc a zabezpečiť e, dobré uplatňovanie týchto spoločných pravidiel a naviac musí byť e, možnosť e, priamo sa obrátiť na inštitúcie, ak by sa európske právo, právo riadne neuplatňovalo. Takisto v oblasti odmeňovania. Naozaj vedzte, že budeme obozretne postupovať v tejto oblasti. A teraz k uplatňovaniu. Ehm, Musí to platiť pre všetky e, banky a investičné inštitúcie. E, počítame so zásadou proporcionality, aby bolo možné upraviť e, pravidla pre rôzne veľké inštitúcie, zohľadníme ich veľkosť a zložitosť ich činnosti. My sme presvedčení, že CRD3 vďaka vám výrazne pozmení prax, ktorá doteraz e, platila a znamenala prílišné podstupovanie rizika a teda vyústila do tej krízy, ktorú poznáme. Chcem sa poďakovať aj pánovi Karasovi za jeho podporu. E, právo e, nesolventnosti, na tom sme pracovali v rámci riešenia krízy, ale je to dlhodobá snaha. Pán Kristensen, vy ste zdôraznili transparentnosť, je to veľmi dôležitý bod a je to bod e, opäť e, ktorý parlament výrazne vylepšil v porovnaní s pôvodnými návrhmi. Za to sa chcem poďakovať. Pani Bowles hovorila o e, centrálnej téme kapitalizácie, tak ako ďalší. Áno, kapitalizácia je dôležitá, ale e, dôležitý aj dobrý e, rámec e, dohľadu vnútorný aj vonkajší. Potom CRD 4, o tom sa hovorí s bankami a ja to chcem doviesť do úspešného konca, vypracovať hodnotenia dopadu aj makroekonomické štúdie, ktoré sú potrebné na dobre zacielenie týchto opatrení je tu e, postup z Bazileja a treba mať e, dobrý súlad e, medzi vnútornou, vnútorným vonkajším dohľadom a ešte je tu aj súlad medzi USA a EU Máme pred sebou rovnaké ciele, ktoré chceme dosiahnuť, boli stanovené na G20, e, dosiahneme ich súbežne a ja tomu venujem veľkú pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz znova spravodajcovia pani McCarthy. Len veľmi v krátkosti. Samozrejme, súhlasím s pani McGinney, že nakoniec no, sa nezmenilo a niektoré banky sa pokusili tiež takto využívam momentálnu situáciu vo svoj prospech, ale práve zajtra poslankyne a poslanci budú Európskeho parlamentu musia vydať mysleť silný signál smerom k bankám. Že vlastne celá tá politika, ktorá zdiskreditovala banky, teda politika nesprávneho odmenovania a vyplacenie prémií, aby sa to mohlo ukončiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Alkadrauj. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ja viem, že sa zhodneme, že potrebujeme pravidlá, nové pravidlá hry pre odmenovanie. A keď e, sa bližšie pozrieme na to, čo predložila aj komisia ohľadne odmeňovania, tak v podstate treba zabezpečiť pre všetkým to, aby sa predpisy dodržiavali, aby boli záväzné. Možno nie všetky kroky sú rovnako ambiciózne ako tento, ale to, o čom sme tu dnes diskutovali a to, čo dúfam zajtra odsúhlasíme, bude prvý významný krok správnym smerom, ale dúfam, že to nebude konečný, posledný krok. Potrebujeme predsa ešte ďalej posilňovať aj externú kontrolu politiky odmeňovania v podnikoch. Čiže tie tzv. E, výbory pre kontrolu odmeňovania by mali potom začať fungovať a tento aspekt kontroly treba posilniť. Takže, pán komisár, som veľmi rád, že ste za to, aby sa zaviedla, zaviedol tento súbor pravidel, ktorý sa týka spôsobu riadenia podnikov a verím, že v nastavujúcich mesiacoch príslušní aktéry a zainteresované strany budú viesť aktívnu debatu na túto tému. Takže chceme vypracovať také nové pravidlá hry, ktoré budú v prospech občanov i podnikov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A tým uzatvárame rozpravu. Zajtra o 12.00 sa bude hlasovať. Ďakujem rečníkom, ďakujem aj pánovi komisárovi. A teraz pristupujeme ku hodine otázok.